poďakoval vám, pani spravodajkynia, pani Fotiga, za vašu správu, pozitívne stanovisko a vyjadrenie súhlasu, pokiaľ ide o uzavretie dohody o spolupráci EÚ a Afganistán, teda o, o, o spolupráci, partnerstve a rozvoji. Po 10 ročiach vojny sa teraz Afganistan nachádza na kryžovatke. Minulý rok eh, priniesol najviac civilných obetí od začiatku vojny v roku 2001 Rok 2019 by však mohol byť rokom mieru. Európska únia sa snažila o čoraz užšiu spoluprácu s afgánskou vládou, aby sme túto krajinu podporili v tejto citlivej chvíli v dejinách. Toto je cieľ, ktorý sme si stanovili v stratégii pre Afganistan v roku 2017 a v našich záveroch eh, Rady. Táto dohoda predstavuje prvý právny rámec, ktorým sa riadia vzťahy EÚ-Afganistan a je zároveň výsledkom dlhého negociačného procesu. Dohoda sa teraz uplatňuje provizorne a už sme mali veľmi slubný začiatok nášho štruktúrneho dialogu a spolupráce. Prebehli v roku 2018 dva bilaterálne schôdzky na ktorých sa hovorilo o viacerých kľúčových otázkach, na ktorých sme sa s našimi afgánskymi partnermi dohodli. Spadajú sem ľudské práva, otázka rodové a otázky rodové a otázky e, dobrých vecí verejných, obchod, regionálna spolupráca, migrácia. Na všetkých týchto poliach sa Afganistán e, snaží dosiahnuť značný pokrok na prospech svojich občanov a my, občania, EÚ sme poskytli podporu. Venujeme osobitnú pozornosť utečencom z Afganistanu, ktorí sa v regióne nachádzajú. Európska únia je mm, naďalej chce byť e, teda mm, partnerom pri hľadaní regionálneho mierového riešenia e, s e, možnosťou dôstojného návratu afgánskych občanov, ktorí momentálne v ľudských krajinách a chceme naďalej uplatňovať regionálne programy EÚ pre migráciu a nutené vysťahovanie. Vy ste vo vašej správe veľmi realisticky opísali, aká je momentálna situácia v Afganistane. Ak dovolíte, ja by som sa chcel trošku povenovať súčasnému vývoju v súvislosti s mierom. Situácia priamo v teréne je naďalej znepokojivá Nevinní ľudia neustále eh, trpia vzhľadom na tento konflikt. Sú však isté dôvody pre nádej, že tento rok bude rokom dobrých novín pre túto krajinu. V roku 2018 pred rokom došlo k podpisu e, primeria s Afganistanom, čo je obrovská príležitosť e, s Talibanom, pardon, e, čo je teda obrovská príležitosť premiér a tiež máme rokovania medzi USA s krajinou o stiahnutí zložiek a o, o trvalom miery. E, vieme, že nejaké mm, rýchle vyrokované riešenie nebude nevyhnutne trvalé. E, preto chceme naďalej podporovať Afganistán v e, celom tomto procese mierovej dohody, pred, počas aj po, aby naozaj tento mier bol udržateľný. V novembri minulého roku na mesiackej schôdzke v Ženeve na tému Afganistán pod hlavičkou OSN vysoká predstaviteľka pani Mogherini prišla s konkrétnou ponukou postavujúcou z piatich bodov pre Afganistán. Ide teda o to, ako môžeme my mierovú dohodu ako EÚ podporiť. Poprvé, Môžeme pomôcť zinkluzívniť mierový proces. Po druhé, môžeme pomôcť s reformami vrátane sektoru bezpečnosti. Po tretie, môžeme pomôcť reintegráciou niekdajších bojovníkov a ich rodín. Po štvrté, môžeme byť zárukou možnej mierovej dohody, jej garantorom. A po piaté, môžeme podporovať medzi, eh, regionálnu, regionálnu konektivitu a obchod. E, veľmi úzko teda spolupráca s vašimi afgánskymi priateľmi, aby sme si lepšie definovali formy našej spolupráce, našej podpory. E, máme e, mierový mechanizmus, ktorý spúšťame, aby sme vytvorili kapacity pre inkluzívne rokovania. Ako povedala v Ženeve vysoká predstaviteľka, Afgánci chcú napredovať a teda návrat možný nie je najbližších mesiacoch naďalej budeme spolupracovať s medzinárodným spoločenstvom na podporu lepšieho volebného procesu, keďže tento rok budú prezidentské voľby v Afganistane. Vy ste veľmi správne poukázali vo vašej správe na to, že EÚ e, sa zaviazala financovať v e, značnou výškou rozvojovú pomoc a bruselská konferencia v Afganistane za 2016 viedla k tomu, že 5 miliónov eur sa zaviazali zaplatiť EÚ a jej členské štáty a momentálne sa táto podpora spúšťa. Tiež chcem povedať, že naša rozvojová podpora Afganistanu ako EÚ sa zameriava hlavne na mier a štátotvorné opatre, opatrenia, teda tvorbu inštitúcií a posilnenie Afganistanu v regionálnom kontexte. S ďalšími donormi a rozvojovými partnermi sa snažíme adaptovať existujúce rozvojové programy na scenár mieru teda postkonfliktné reformy, sociálna kohézia na úrovni komunít a prepojenie a obchod v celom regióne. Afganistan má naozaj dnešnú príležitosť dopracovať sa k mieru a my ako Európania robíme všetko v našich silách, aby sme Afgáncom pomohli z tejto príležitosti urobiť naozaj e, mierové, udržateľné riešenie. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pán komisár. A teraz mal vystúpiť pán Engel v mene výboru DV. Nie je tu však, máme tu ale pána Langeho vo v mene výboru INTA. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda, pán komisár. Kolegyne, kolegovia, je to trošku absurdná situácia dnes. Máme schváliť dohodu, ktorá už platí predbežne takmer rok a vôbec eh, ten proces vyrokovania nebol transparentný. No, keby nešlo Afganistán, tak by som povedal, no, takto sa nedá pristúpať k Európskemu parlamentu, takto sa k nám správať nikto nemôže. A toto e, platí rade aj komisii. E, prosím, e, je nepripustné, aby nejaká dohoda bola uplatňovaná predbežne, bez toho, aby Európsky parlament udelil svoj súhlas, demokraticky volená inštitúcia. Veď toto nezpovedá nášmu chápaniu demokracie. Žiadna dohoda sa nemôže uplatňovať predtým, než ju schváli Európsky parlament, než vyjadrí svoje áno. A toto požadujem od komisie a od rady ako všeobecný princíp. My sme demokratická inštitúcia Európskej únie, my máme právo byť transparentne zapojení a e, aby zmluva vstúpila do platnosti, e, začal sa úplne bez toho, aby sme my povedali naše áno. Toto je podľa mňa nepripustné. Ďakujem pekne. A teraz pán Zdrojevský v mene EPP. Nech sa páči. Kompletne nezgadzam sa s mojim predmluvcom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 spokojní s tým, že dôjde k prvej formálnej spolupráci medzi Európskou úniou a Afganistanom. Teším sa z tejto správy ako takej, pretože je to naprosto kompletná správa. Sú to strategické aspekty, hovorí sa tu o zodpovednosti jednotlivých regionálnych eh, subjektov, dare otázky e, mieru v Afganistane a vlastne etablovanie celej spoločnosti v tejto krajine. Chcem upozorniť na ľudské práva. Tie sú veľmi často porušované. Ďalej upozorňujem na rozvoj a obchod. A čo ešte kľúčová vec, to je samotný migračný proces. Musíme na to myslieť, že Ehm, máme tu otázku Iránu a Pakistánu a v konečnej e, fáze bude potrebná aj sektoriálna spolupráca. Tým by bola táto správa naprosto kompletná. Za SAD pán Frunzulika. Bardzo dziękuję, panie prezident. Ďakujem pekne, pán predseda, dámy a páni, kolegyne, kolegovia. Dohoda o spolupráci, partnerstve a rozvoji potvrdzuje záväzok EÚ e, k rozvoju Afganistanu e, po 10 ročí <clears throat> transformácii 2014-2024 a kladie základ e, pre kľúčové reformy v krajine. Tejto správy sa snažím tiež upozorniť na to, že napriek pokroku Afganistan stále čelí obrovským výzvam, ktoré si vyžadujú <clears throat> veľké snahy na to, aby sme dokázali dosiahnuté ciele ja tiež podporujem dialog o ľudských právach, konkrétne právach žien, detí, etnických a náboženských menšín, čo sú zásadné elementy tejto dohody. Dohoda je zameraná na budovanie vzťahu medzi EÚ a Afganistanom v mnohých oblastiach ako právny štát, boj proti terorizmu, extrémizmu, zlepšená správa, riadenie, eh, mier a rozvoj, eh, boj proti eh, drogám, podpora udržateľného rastu, rozvoj vidieka a riešenie globálnych výzov ako klimatické zmeny, dámy a páni. Afganistan musí zabrániť k zástupnej vojne no a musíme podporiť stabilitu v Afganistane namiesto toho, aby sme ju oslabovali. Ďakujem veľmi pekne. Prosím všetkých, aby dodržiavali čas. No a slovo teraz dostáva pán Auštrevičius na... <clears throat> Ďakujem pekne. Vážený pán komisár, pán kolegyne, kolegovia, ja by som chcel poďakovať Anne Fotige eh, za vynikajúcu prácu eh, na tejto správe dohoda o spolupráci medzi e Afganistanom a partnerstve a rozvoji posúva vzťahy medzi EÚ a Afganistanom na novú kvalitatívnu úroveň vzájomne prospešnej spolupráce. Nepochybne Afganistan dosiahol obrovský pokrok v mnohých oblastiach, tak ako to správne Anna predtým už povedala. Avšak bezpečnostné chybnosti, eh, korupcia, ľudské práva a ostatné problémy stále ohrozujú dosiahnuté ciele. Afganistan je na kryžovatke vo svojej histórii keď eh, by sa všetky snahy mohli eh, zničiť. Eh, no a musíme čeliť aj negatívnym dopadom a treba konzultovať všetkých spojencov. Európska únia je v dlhodobom partnerstve s Afganistanom a preto e, po ženevskej konferencii v novembri 2018 o Afganistane Európska únia oznámila finančný balíček e, vo výške 474 miliónov na budovanie štátu a reforiem verejného sektora, zdravotníctvo, spravodlivosti, e, ako volieb, ako aj na riešenie migrácie a presídlenia v Afganistane. Dúfam, že táto dohoda spolu s regionálnym prístupom, e, vrátane susedstva, globálne e, sily mu dokážu vybudovať lepšiu cestu do budúcnosti krajiny. Prvým krokom na ceste stability je mier. Dosiahnutie mierovej dohody e, medzi bojujúcimi stranami v Afganistane je prioritou v tomto momente. No a ja dúfam, že katarský proces rokovaní zapojí aj afgánsku vládu správnom zmysle slova. Konkrétne mierová dohoda nemôže spochybniť hodnoty demokracie, ľudských práv a právneho štátu. Občania Afganistanu si to zasluhujú. Ďakujem pekne, predseda. Ďakujem pekne ešte raz a všetkých požiadam, aby dodržiavali čas. Aha, slovo teraz dostáva v mene skupiny GUE pani Lozing, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Je správne, keď ale dohody s Afganistanom eh, s iným obsahujú boj proti chudobe, implementáciu rozvoju cieľov eh, sen eh, a zrovnoprávnenie mužov a žien. Ale eh, my predsa máme stratégiu tých neoliberálnych, neoliberálnych tzv. reforiem, ktorými sa riadi aj tá dohoda, o ktorej dnes hovoríme. Už v roku 2003 Západ spolu s MMF z Afganistanu, v Afganistane začal s neoliberálnou agresívnou prestavbou si, jeho hospodárskeho systému. No a ukazuje sa, že takýto, takáto koncepcia nie je vhodná na zlepšenie sociálnej situácie obyvateľstva a na nastolenie stability. Dnesná, dnešná situácia v Afganistane je katastrofálna. Ja sa však obávam, že dohoda s podporou priamých zahraničných investícií súkromného sektora a využívaním na prírodných zdrojov tejto ťažko skúšanej krajine nepomôže, ale len zvýši zisky európskych podnikov. Dohoda okrem toho obsahuje <clears throat> tu už vopred s eh, výkričníkom neformálnu dohodu o, o stiahovaní afrických utečencov a túto prax musíme čo najrýchlejšie ukončiť. Ďakujem. Ďakujeme veľmi pekne. No a slovo teraz dostáva pani Gomez na jednu minútu. Ďakujem veľmi pekne. My tu máme... Aha, existuje veľa misií Európskej únie, ktorí chceli dať hlas ľuďom, ktorý utlačoval ženia na národnostné menšiny. Afganistán nám ukázal krvavú lekciu, nie je tu mier a nikto nevie, ako by mohol byť nastolený, keď Afganistan ovládajú rôzne ozbrojené skupiny. Vojaci sa stiahujú z Afganistanu, čo je veľmi znepokojujúce. Rovnako nepočúvame hlas občianskej spoločnosti, žien a ani sa nedokáže presadiť zvolená vláda. Územia, ktoré sa podarili oslobodiť, sú opätovne ohrozené, nezlepšuje sa situácia afgánskeho obyvateľstva ani detí. Stále sú veľmi utlačovaní, no a ako chcete vyjednávať s takouto krajinou? Taliban sa presadzuje proti všetkým, proti Európskej únii, proti vojenskej prítomnosti. A čo robí Európska únia? Príjima dohodu o spolupráce a partnerstve. Táto dohoda nemá absolútne e, žiadnu cenu, je to len zdra papiera. My potrebujeme e, skutočnú pomoc Afganistanu a musíme poskytnúť e, všetky naše cieľe na humanitárnu pomoc, tak aby sme zachraňovali ľudské životy nielen civilného obyvateľstva, ale aj afgánskych vojakov, aby v tejto krajine konečne zavládol mier. Ďakujem pekne. A teraz pani Gil na jednu minútu. Ďakujem pekne, pán komisár, ja poznám dohodu medzi EÚ a Afganistanom a myslím, že by bolo lepšie, ak by parlament bol skôr informovaný o rokovaniach, konkrétne, čo sa týka obchodu a investícií, avšak zohľadom na skutočnosti Washington už netlačí e, na vojenskú výhodu, to znamená, že je tu otvorenie diplomatického priestoru a potrebujeme eh, podmienky na vyriešenie kritické situácie. Ja mám pár otázok. Eh, vyjednávači USA a Taliban vytvorili rámcovú dohodu v Katare, ale nebolo to, eh, nebolo to zverejnené. Či to má nejaké záruky o práve afgánskych žien alebo menšín s ohľadom na snahy EÚ zlepšiť participáciu žien vo verejnom živote, ako zaistíme, že to nebude zbytočné, keď raz Taliban bude zohrávať politickú úlohu. Po druhé, neexistuje dohodnutý regionálny rámec korešpondujúci s kovaniami z dohy. No a ako zaistíme veteľné záujmy uh, regionálnych mocí a súdov ako Pakistan, Čína, India, Irán uh, stabilným spôsobom a ďalej ako zaistíme, že afgánska vláda bude zohrávať kľúčovú úlohu v rámci dialógu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Teraz má slovo pani Ward, keďže už máme spontánne prejavy. Nech sa páči, pani Ward. Členské štáty Európskej únie sa dívajú na Afganistan ako na bezpečnú krajinu. Takže e, starajú sa o Afgáncov, ktorí prichádzajú do Európy na veľmi nebezpečnej trase. Situácia v krajine sa veľmi zhoršila, konkrétne keď sa pozrieme na pôsobenie Talibanu. Je pokritické a nezodpovedné, e, teda nezodpovedné sú tieto členské e, štáty osobitne keď berieme do úvahy tých, ktorí hľadajú v Európskej únii útočisko. No a ďalšia obava je vylúčenie mladých ľudí a žien z rozhovorov, ktoré by mohli viesť k zmiereniu sa na Gomeš. Predložila minulý týždeň iniciatívu Afgánske ženy apelujú, aby sa nevylúčovali ženy z rozhovorov. Je dôležité vypočuť si ich hlasy v prospech tohto trvalého mieru, zabezpečiť práva žien v tejto krajine. Ďakujeme pekne. Pani Lalonde, jedna minúta. Vážený pán predseda, pán komisár, kolegyne, kolegovia, o chvíľu k dohode medzi Talibanom a USA. Eh, v Dohe prebiehajú rokovania. Eh, Ide vlastne o afgánsku e, armádu, e, ktorej, e, ktorá je mm, obeťami Talibanu najčastejšie množstvo mŕtvych, zadržaných a tak ďalej. Taliban nechce s afgánskou vládou rokovať napriek opakovaným apelom útoky na vládu narastajú. 50 eh, eh, územia eh, je iba pod kontrolou vlády. Máme tu veľmi oslabenú exekutívu, čo nahráva do rúk Talibánu. Toto samozrejme ohrozuje Afgáncov a hlavne Afgánky, ich ľudské práva a práva žien. Boja sa, že z toho bude v Afganistane islamistický emirát typu Eh, toho, ktorý tam bol v minulom storočí, koncom minulého storočia. Eh, naozaj nemôžeme po 20 rokoch investovania v Afganistane eh, tento boj vzdať. Nemôžeme nechať Afganistanom, Afgancom vlastne riziko, že sa takáto situácia zopakuje. Ďakujem. Pán Letrič, nech sa páči, ako ďalší. Ďakujem pekne. Takže diskutujeme o Afganistane je to historicky nezvládnutelná krajina, Európska únia e, e, dáva milióny eur na sociálne programy a snaží sa o to, aby tam bola demokracia v tejto krajine. Rusko, Spojené štáty a Briti neboli úspešní, keď sa snažili takto v Afganistane. Ja si nemyslím, že e, tu bude zmena v prípade, ak sa robí snaha nejakou jemnou silou problematiku vyriešiť, tak to nebude správne. Je dôležité, aby tu e, bol obchod a umožniť ekonomike, aby rástla, aby ľudia boli lepšie vzdelávaní, aby e, týmto voľným obchodom nastalo aj zlepšenie situácie. Ďakujeme pekne. A teraz pán Castaldo. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, kolegyne a kolegovia. Afganistan na Afganistan nesmieme zabúdať. Už len z toho dôvodu, koľko vojakov tam padlo, obetovalo svoje životy. Afganistan a Európska únia potrebujú dohodu, ktorá udrží tento dialog, tak aby sa zabezpečila stabilita tejto krajiny. Nesmieme zabúdať na práva občanov, na právny štát, reformu súdnictva, udržateľný rozvoj a boj proti korupcii dochádza k veľkým zmenám v tomto regióne a stabilita Afganistánu by bola prospešná pre obe strany. Bez snahy Európskej únie to nebude možné a situácia v budúcnosti by bola veľmi náročná. Táto dohoda zabezpečí nielen stabilitu, ale presnú kontrolu finančných prostriedkov, tak aby tieto prostriedky boli využité v prospech miestneho obyvateľstva. Tá cesta je náročná, ale je to prvý pozitívny krok. Musíme nechať e, otvorené dvere nádeje pre obyvateľov Afganistanu. Ďakujeme pekne a teraz poprosím pána komisára Mimicu, aby sa ujal slova. Nech sa páči, pán komisár. Vážení členovia Európskeho parlamentu, dovolte mi, aby som sa vám poďakoval za túto rozpravu. Ja si myslím, že e, táto implementácia e, dohody bude veľmi dôležitá. Je to osobitne dôležité práve v tomto momente, kedy e, sa e, ukazuje ako veľmi potrebná angažovanosť všetkých strán. Európsky parlament musí byť informovaný o prebiehajúcej práci a dialógu. Ďakujeme pekne, pán komisár. A teraz ešte pani e, Fotiga ako spravodajkyňa, ktorá zosumarizuje našu rozpravu. Vážený pán komisár, kolegyne a kolegovia, SPD je, je právnym základom pre vzťahy medzi Európskou úniou a Afganistanom. Má ostať tak a musí platiť pre ďalšie desaťročie. Musíme to v plnej miere využiť, teda túto dohodu na to, aby sme zabezpečili, zaistili bezpečnosť, rozvoj, a e, sociálnu udržateľnosť v tejto krajine, že táto úloha je v skutku náročná. Chcem sa poďakovať všetkých tieňovým spravodajcom, e, všetkým osobám, ktoré prispeli e, k tejto správe, všetkým poradcom mojej politickej skupiny, a takisto všetkým mojim asistentom. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme. A tým končím túto spoločnú rozpravu. Hlasovať budeme zajtra. Ďakujem vám všetkým za vaše vystúpenia. A teraz sa dostávame k ďalšiemu bodu a je to správa pána Fernanda López Aquilara o dohode o pridružení medzi EU, Monakom, Androu a San Marinom. Ako prvý sa ujme slova pán López Aguilar. Máte na úvod 4 minúty, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, vážený pán komisár Mimica. Je pre mňa cťou vystúpiť dnes v parlamente so správou o dohode o pridružení medzi EÚ a Monakom Andorou a San Marinom. 22. decembra 2014 Rada e, v mene členských krajín požiadala komisiu o rokovaní o tejto dohode medzi týmito tromi e, štátmi a Európskou úniou. Poprvýkrát má Európsky parlament šancu diskutovať o tomto návrhu odporúčania Parlament definuje svoj postoj ešte pred koncom tohto volebného obdobia o prebiehajúcich rokovaniach. Chcem pripomenúť, že táto dohoda o pridružení môže vstúpiť do platnosti až po súhlase Európskeho parlamentu. Tento parlament sa tak posilnil. E, máte posledné, máme posledné slovo pri takýchto dohodách, teda ide o Monako, Andoru a San Marino. Sú to krajiny, ktoré majú s nami aj historické prepojenia, sa zaoberám komparatívnym ústavným právom a bolo to pre mňa v skutku veľmi zaujímavé, pretože právo sa musí dodržiavať počas celého vyrokovávania dohody. Táto dohoda je zaujímavá nielen pre Francúzsko, Taliansko, Španielsko, teda tie krajiny, ktoré hraničia s týmito štátmi, ale je to zaujímavé pre celú Európsku úniu. Sú to veľmi dôležití spoločníci pre Európsku, napriek tomu, že sú to mikroštáty, majú malú rozlohu a malý počet obyvateľov, ale v súlade e, s prehlásením článku 8 zmluvy tu môžeme postupovať pružne, realisticky. Tieto krajiny môžu príjmať štyri slobody, komunitárne právo, ale treba rešpektovať špecifika a schopnosť absorbovať komunitárne aky teda zo strany týchto štátov, pokiaľ ide o zavedenie týchto štyroch spomínaných slobôd v krajinách, kde je nízky počet obyvateľov, je dôležité zaviesť dočasné výnimky, ktoré možno potom časom revidovať na základe vývoja, teda podľa toho, ako sa tieto štáty budú vedieť prispôsobiť mm, tak aby tá realizácia slobôd bola adekvátna. Ďalej potrebujeme mechanizmus na riešenie sporov. Nejde tu samozrejme o zapojenie do EÚ, ide o dohodu o pridružení bez toho, aby krajiny vstúpili do EÚ. To by bolo niečo iné. Záverom by som rád zdôraznil inú zaujímavú vec. Daňové otázky nie sú súčasťou vyjednávacieho mandátu Treba však oceniť snahy týchto troch e, mikroštátov o transparentnosť daňovej oblasti. Snažia sa spolupracovať v oblasti prania špinavých peňazí a financovania terorizmu. Nazdávam sa, že musíme tieto krajiny vyzvať, aby pokračovali na tejto dobrej ceste spolupráce s OECD a ostatnými e, organizáciami. Tieto štáty sú súčasťou Rady Európy, napríklad skupiny boja proti korupcii a my oceňujeme ich úsilie. Odporúčanie zdôrazňuje vzťahy s, pohran- s hraničnými štátmi, s Francúzskom, Španielskom a Talianskom a vyzýva k zabezpečeniu lepšej spolupráce v oblasti e, e, vzájomného záujmu Chcel by som ešte povedať, že v prípade Andory treba zdôrazniť snahy v oblasti finančnej regulácie, hlavne pokiaľ ide o tabakové výrobky. Je tu dohoda nielen z EÚ, ale takisto so Španielskom, ktoré požiadalo to Andoru. V prípade San Marina musíme zdôrazniť dočasné problémy s vývozom do členských krajín a u Monaka treba povedať, že je tam veľký, veľmi nízky počet obyvateľov a navyše treba povedať, že Monačanov je menej v Monaku ako zvyšného obyvateľstva, že zvyšných eh, národností musíme postupovať inteligentne, aby rokovania v konečnom dôsledku boli korunované úspechom. Ďakujeme pekne. A teraz poprosíme pána komisára Mimicu, ktorý vystúpi e, v zastúpení pani vysokej predstaviteľky. Mikrofón, bohužiaľ, už funguje. Asociačná dohoda s Monakom, Andorou a San Marinom, tieto rokovania o dohode o boli e, zintenzívnené. Do júna by sme chceli mať rámcovú dohodu a potom by mohlo potrvať e, snad ešte dva roky pokiaľ ide o rokovania o tom obrovskom objeme EU legislatívy, ktorú budú musieť naši partnery prijať. Ako ste správne poukázali v správe, pán López Aguilar, máme naozaj vynikajúce vzťahy s týmito tromi maličkými štátmi. Hrdia sa svojou históriou a svojou nezávislosťou Napriek tomu však máme toho spoločného mnoho. Sme súčasťou jednej európskej rodiny a teda iba prirodzené, že sa pokúšame o ešte tesnejšie partnerstvo a oni chcú byť plne integrované do vnútorného trhu, čo schvalujeme Andorra, Monako a San Marino. Prišli s veľkým úsilím v posledných rokoch, pokiaľ ide o finančnú a hospodárskú obnovu a o prípravu na budúcu dohodu o pridružení. Uvediem príklad. Už napríklad transponovali alebo transponujú niektoré e, pravidlá EÚ e, na poli vnútorného trhu. V súlade s vašimi navrhovanými odporúčaniami chceme naďalej e, pozbudzovať členské štáty, aby e, pomáhali týmto krajinám pri prevzati aký e, v procese implementácie. Na to samozrejme bude potrebná silnejšia medzinárodná kapacita a spolupráca s krajinami EÚ samozrejme preto môže byť nápomocná. Vítame to, že v návrhu odporúčaní zdôrazňujete význam zachovania celkovej integrity a homogénnosti vnútorného trhu a tiež e, hovoríte o dodržiavaní základných slobôd. My plne súhlasíme s týmto názorom Európskeho parlamentu a určite neustúpime od hlavných princípov vnútorného trhu naše rokovania so Spojeným kráľstvom a Švajčiarskom e, vedieme podľa rovnakej línie. Tieto princípy musí držané pri každom, každej jednej dohode tieto limity. Ale aj pri týchto limitoch je istý priestor mediácií, pre mediáciu, ktorá zohľadní konkrétnu situáciu našich partnerských krajín malej veľkosti. Preto veľmi vítame odporúčania Európskeho parlamentu, ktoré sú veľmi dobre načasované. Európska únia chce komplexnú dohodu s plným prístupom k útornému trhu EÚ. EU čo pokrie všetky štyri slobody tovaru, služieb, e, osôb a kapitálu, teda slobody pohybu. A tie princípy sú za každým rovnaké. Jeden trh, jedný pravidla. Žiadna čiastočná integrácia do úvahy neprichádza. E, tie štyri slobody, nedá sa z nich vybrať a nedajú sa jedna od druhej oddeliť. Z uvedených dôvodov súdny dvor EÚ musí mať výlučnú právomoc pokiaľ o jednotné vykladanie a uplatňovanie dohody vrátane e, poslednej rozhodovacej inštancie Európska komisia stráži zmluvy a preto musí mať kompetencii e, kontrolu implementácie celkovej dohody vrátane oblasti štátnej pomoci. V súlade s poručeniami Európskeho parlamentu a s európskymi zmluvami veľmi pozorne posúdime požiadavky Monaka, Andoria San Marina o prechodné úpravy, napríklad pokiaľ ide o právo zakladať podniky, slobodný pohyb pracovníkov a e, slobodu poskytovania služieb. Tieto požiadavky musí byť proporčné a riadne odôvodnené. Asociačná dohoda e, bude výhodná pre obe strany a bude to ďalší pokrok smerom k zjednotenejšiemu európskemu kontinentu. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne, ďakujeme pán komisár. Želám všetkým dobré popoludnie. A teraz rečníci v mene politických skupín. Začíname EPP. Pán Zovko dostáva slovo, nech sa páči. Prosím s mikrofónom. Pani Zovko, pardon. Dobre, už to funguje. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia. Som rád, že som mohla byť jeho spravodajkyňou tejto správy. Chcem sa poďakovať spravodajcovi pánovi Lópezovi Agiarovi za to, ako to celé riadil a ďakujem aj ostatným čiernym eh, za dobrú spoluprácu. Dôležitým aspektom tejto správy je uznanie teritoriálnej dimenzie eh, týchto štátov a dopadov, ktoré ich malá veľkosť má. Spolu s kolegami eh, navrhujeme inštitucionálny rámec, ktorý pomôže týmto trom krajinám implementovať budúcu sečnú dohodu efektívnym, účinným spôsobom. Bez pochyb Európska, Európsky parlament musí túto dohodu s týmito krajinami podporiť. Všetky tri krajiny e, sú totiž obklúčené v úvodzovkách členskými štátmi EÚ, majú rovnakú históriu a rovnaké kultúrne hodnoty. Tri krajiny majú za sebou dôležité reformy, približovanie sa k Európskej únii z regulačného hľadiska, hlavne pokiaľ ide o bankový sektor a financie. A toto ich úsilie si zaslúži pochvalu z našej strany. Preto chceme, aby čo najrychlejšie boli vyrokované komplexné dohody, aby sme mohli stavať na našich dlhodobých vzťahoch s týmito, susedskými krajinami. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne. A teraz v mene SAD dostáva slovo pán Benife. Nech sa páči, Brando. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem sa poďakovať eh, pánovi spravodajcovi Lópezovi Aguilarovi teda ide nám o dohodu o predlžení medzi EÚ a Monakom Andorou a San Marínom, čo je dôležitý krok e, v európskej integrácii, lebo sú to krajiny, ktoré sú zakorenené v dejinách EÚ, neboli však súčasťou unijného projektu doposiaľ. Aby sme text vylepšili a aby sme posilnili spoluprácu, chcem sa poďakovať e, zástupcom socialistov v Samarine a tak ďalej. A predložil som nekomplementujúce návrhy týkajúce sa napríklad výskumu, vývoja, interakcie nášho parlamentu s národnými parlamentami a tak ďalej. Dôležité je investovať do infraštruktúr, investície v spoločnom záujme a tak ďalej. Dôležité je aj to vypočuť si národné delegácie v Európskom parlamente pravidelne, počas celých rokovaní by to malo takto prebiehať. Preto je dôležité, aby integrácia týchto troch krajín prebiehala tak, E, rýchlo e, a uspokojivo, hoci sú tu možno témy, kde nemáme úplne rovnaké požiadavky, rovnaké predstavy. Čím viac budeme medzinačení v Európe, o to budeme silnejší. Ďakujem pekne, ďakujem pekne. A teraz mene EKR dostáva slovo pán Tenok. Máte aj minútu 30. Pán predseda, geografické, historické a kultúrne prepojenia medzi EÚ a týmito tromi krásnymi mikroštátikmi. E, tieto nemôžeme poprieť. Je tu až dosť veľká miera spolupráce politickej a praktickej medzi nami a nimi. Všetky tri majú euro ako menu. Andorra a San Marino sú členmi Európskej celnej únie, celnej únie EÚ. Tie tri krajiny dokopy majú asi 150 tisíc obyvateľov, čo je trikrát menej ako najmenšia členská krajina EÚ, Malta. A preto asociačná dohoda uzná dôležitú nerovnováhu medzi dvomi uh, stranami dohody a správa Aguilar opakovane vyzýva, aby sa tieto implikácie zohľadnili, teda že je potrebné zohľadniť e, ťažkosti týchto malých štátov pri e, uzatváraní takéto asociačnej e, dohody. Vychádzajú z praktických problémov, nespočného zaťaženia pri implementácii aký komunoté EU vzhľadom na malú veľkosť svojej štátnej správy. A potom sú tu aj debaty o slobode pohybu, ktoré mm, často rozdeľujú. Podobne ako u nás e, téma Brexitu, ja si uvedomujem, e, že štyri slobody sú neoddeliteľné od jednotného trhu. Plne si to uvedomujem. E, krajina typu Veľkej Británie keď mala možnosť opt-outov, tak e, by to bol problém v prípade také veľkej krajiny, ale v prípade týchto maličkých krajín permanentné výnimky môžeme považovať za e, primerané a rozumné. Ako tie veci, sa chcem tiež poďakovať pravodajcovi Lópezovi Aguilarovi za jeho pozitívny prístup počas rokovaniach o texte a zajtra veľmi rád budem hlasovať za. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz mene skupiny Zelených dostal slovo pán Sole na jednu minútu. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Pán predseda Andora Sanuarito Monako sú tri európske krajiny, a ktoré majú historické, politické a socioekonomické špecifika, ktoré sú jasné a majú veľmi dobré vzťahy so susednými krajinami. Súčasne ale my ako EÚ by sme mali mať užšie väzby s týmito krajinami a dohoda o pridružení je v každom prípade dobrou príležitosťou na modernizáciu týchto vzťahov je to dôležité. Ja dúfam, že tieto rokovania budú čoskoro završené. Je treba, aby verejná mienka v našej krajine a hlavne v odvetviach, ktoré by tým mohli byť ovplyvnené, um, bolo riadne informované o príbehu rokovania. To musí byť transparentné. V prípade Andory je treba uznať snahu tejto krajiny, čo sa týka zmeny, eh, čo sa týka zmeny ekonomického modelu jeho snahu zavedenia transparentného daňového režimu, ktorý bude zodpovedať európskym a medzinárodným štandardom v tejto oblasti. Je treba, aby Andorra pokračovala v týchto reformách, aby spolupracovala s EÚ. Ďakujem pekne. A slovo teraz dostáva slovo Fizas a Excela na jednu minútu. Nech sa páči. Vážený pán komisár, Najskôr by som chcel zablahoželať spravodajcovi za vynikajúcu prácu. Táto dohoda je veľmi relevantná, aj keď ide o malé štáty, nachádzajú sa vlastne na území EÚ. No a preto je potrebné, aby sa tieto štáty mohli zúčastňovať európskeho vnútorného trhu. <clears throat> Ja mám radosť predovšetkým z Andory, pretože je nám blízka a som predsedom skupiny priateľstva medzi EU Andorským kniežatstvom. Tiež musím povedať, že úsilie, aby sa prispôsobila európskym e, štandardom a zmazala pomesť daňového raja. Táto povesť už nie je nejasným, temným hospodárstvom. Snaží sa o transparentný prístup. Je to dnes vzorový štát, ktorý má vysoké štandardy sociálneho štátu. A tieto tri štáty samozrejme kvôli svojej charakteristike nemôžu byť súčasťou EÚ, ale mali by sme im umožniť maximálnu integráciu. Ďakujem pekne. Teraz pán Asis na jednu minútu. Vážený pán predseda, štáty Andora, Monako a San Marino. Tam pracuje asi 50 tisíc Európanov z toho dôvodu, že sú blízko našich európskych štátov a podobnú históriu ako naše krajiny EÚ. A preto je dôležité, že obnovujeme eh, našu previazanosť s týmito krajinami, ktoré budú mať eh, rovnakú úroveň za obchádzanie, ako by boli štáty EÚ, San Marino, Monaco a Andorra v dôsledku globalizácie sa stali zraniteľnými štátmi a preto je dôležité, aby mali dobrú spoluprácu s EÚ. To je dôležité z sociálneho a ekonomického hľadiska táto dohoda o pridružení je veľmi dôležitá a približujú tieto krajiny do európskeho vnútorného trhu. Je treba, aby sa tieto štáty eh, snažili viac priblížiť európskemu aky, hlavne čo sa týka finančných služieb, bezpečnosti, aby mali informácia. Preto je veľmi významné, že toto priblíženie týchto krajín je a táto dohoda si zaslúži podporu Európskeho parlamentu O to viac, že je tu osobitná delegácia, ktorá bude vytvorená, bude sa venovať medzinárodné, medziparlamentnému dialogu medzi EÚ a týmito štátmi. Ďakujem pekne. Teraz spontánna časť našej rozpravy. E, ďakujem pekne. Tieto tri mikroštáty sú ďalšie na rade. Asociačná dohoda. E, mne to pripomína Pekmena, ktorý požiera no bodky, tom ako ide dopredu, no ale tieto štáty budú mať eh, nejaké osobitné zaobchádzanie. A teraz poviem to slovami eh, komisie, nie je tu nič také ako čiastočné členstvo. No a, a eh, napriek prístupom ústupkov ale to tu zaujímame, ako dlho to bude trvať a hlavne zohľadom bankový režim týchto krajín, ako dlho sa to bude tolerovať, a keď sa raz priblížia k EU, vnútornému trhu a všetkých ostatných pravidel, ktoré s tým súvisia. No a ja by som týmto trom nádherným a vynikajúcim mikroštátom chcel povedať, dávajte si pozor, pretože Pekmen sa blíži. A začnite utekať. A ďakujem pekne, pán Tremosa, na jednu minútu, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja vo svojom slušnom vystúpení by som chcel zablahoželať a poďakovať pránu spravodajcovi, tieňovým spravodajcom aj pánovi Santiagovi Fisasovi za vynikajúcu prácu, ktorú odviedli. Ja som rodák z Pireneí z údolia poblíž Andory. Andora vždy v posledných rokoch odvádzala vynikajúcu prácu navzdory tomu, že životné podmienky v tejto oblasti boli vždy náročné. A preto by som chcel poďakovať všetkým spolupracovníkom za ich odhodlanie a nasadenie v tom, ako uznali prácu Andory, a ich vlády, parlamentu a celého obyvateľstva. Táto krajina sa skutočne snaží priblížiť osvedčeným postupom v Európskej únii. Ďakujem pekne. na jednu minútu. Slovo dostáva pán Marias, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Monako, Andora a San Marino, to sú tri mikroštáty, e, ktoré sú známe ako daňové raje, ako regióny, e, kde veľké nadnárodné podniky majú svoje sídla, veľkí boháči a to je úloha, ktorú zohrávajú Teraz je tu asociačná dohoda a vychádza sa z toho, že už by to tak nemalo robiť. No osobitne problematické je, keď sa skutočne stane, že už nebudú daňovými rajmi, a keď tu musíte transparentne aplikovať pra, pravidla EÚ. A otázka tu je, či niekto v Monaku skutočne dokáže presadiť eh, rozhodcovské súdy, čo sa stane s niektorými e, právami, napríklad s diskrimináciou žien, čo sa stane e, so e, práv na starostlivosť o deti, ako to vyzerá s bankovými pravidlami. To sú závažné otázky a tými sa treba zaoberať a to je len pár z nich. Otázek je veľmi veľa, no a v mene flexibility nesmieme za, povoliť tieto nepriateľné postupy. Ďakujem pekne a teraz sa posledný príspevok, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Na úvod by som chcel eh, poďakovať kolegovi Fisasovi za prácu, ktorú odvedol v rámci tejto témy. a musím povedať, že Európska únia, Monacké kniežatstvo, Andarské kniežatstvo, eh, San Marino majú eh, veľa spoločného, majú spoločnú menu, hovoria úradnými jazykmi EÚ, sú to veľmi blízke zakladajúcim štátom EÚ a majú mnoho spoločného s EÚ. Andorra má obchodovať solnú dohodu, ktorá stále platí pred dohody pravidelnej konvergencie a aproximácie s Európskou úniou v posledných 4 rokoch, hlavne v finančnej oblasti, v oblasti daní, boji proti špinavých prostriedkov a financovania terorizmu. Teraz si myslím, že môžeme dokončiť rokovania o tejto dohode Dôležité je v súčasnosti prehlbiť integračný proces týchto krajín, aby boli zakotvené v európskom kontexte a tak sa posilnila konkurencieschopnosť celej Európskej únie. Ďakujem pekne, pán Faria. Slovo teraz dostáva ešte pán komisár na to, aby to uzavrel. Nech sa páči. Vážení členovia Európskeho parlamentu, prijatie tohto odporúčania by bolo veľmi aktuálnou a načasovanou záležitosťou. Ďakujem vám za vaše návrhy, za vaše komentáre aj teraz, ale aj 21. januára ste formulovali svoje komentáre vo výbore AFED. Bolo by dobre, keby došlo ku rýchlemu ukončeniu týchto rokovaní s všetkými tromi krajinami. Ďakujeme pekne, pán kolega Mimica. A teraz pán spravodajca López Aquilar. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Chcem povedať v tomto záverečnom vystúpení, že naozaj na mňa urobilo dojem, ako kolegovia konštruktívne a pozitívne hodnotia výsledok našej práce. Teda bez ohľadu na to, z akej politickej skupiny pochádzajú. Čiže Európska komisia sa díva pozitívne na tieto mikroštáty, ktoré sú súčasťou kartografie európskych hodnot, európskych dejín. Chcem upozorniť na to, že je to v skutku príležitosť Máme tu spoločné vyhlásenie Európskej únie a týchto troch mikroštátov. Podobne ako máme správu o odporúčaniach pre ďalšie konania. My chceme tieto rokovania podporiť a veríme, že budú úspešne dovršené vzhľadom na špecifika každej z týchto troch krajín. Ďalej musíme postupovať didakticky, pretože ide o tri demokratické krajiny. Niektoré kritiky, ktoré tu odzneli, sú možno oprávnené, ale zase na druhej strane by tu bola možnosť hovoriť aj o iných e, členských krajinách. Tieto krajiny potom budú ratifikovať dohodu o pridružení preto treba poukazovať na prínosy tejto dohody v rámci tohto veľkého projektu, európskeho projektu. No nie sú kandidátmi na vstup do Európskej únie, ide iba o pridruženie. Chcem vyjadriť uznanie snahám týchto krajín, že chcú prispôsobiť svoj právny poriadok tak, aby sa dala zrealizovať táto dohoda o pridružení. A ja Pevne verím, že táto dohoda sa stane realitou. Ďakujem všetkým. Ďakujeme pekne pánovi Lópezovi Aguilarovi, blahoželáme k vašej práci, tým končí táto rozprava. Hlasovať budeme zajtra. No a teraz máme tu spravodajcu k ďalšiemu textu. Takže prechádzame k bodu správa pána Lögegarda, ktorý vstupuje rýchlým krokom do sály, kde požiadavky na prístupnosť výrobkov a služieb. A ja mu dávam slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. No niečo sa deje aj v Londýne. Ja budem teraz stručný. E, vážené kolegyne a kolegovia, je to pre nás veľmi dôležitý moment v parlamente aj pre 80 miliónov občanov Európskej únie Potvrdzujeme legislatívu, ktorá zvýši prístupnosť výrobkov a služieb odliadnúc od toho, o aký typ postihnutia ide, čiže budete mať e, prístupné nástroje práve tak, ako to robia iní spotrebitelia. Budete môcť si nájsť digitálnym spôsobom napríklad časy odchodov, dopravných prostriedkov napríklad. Čiže niektorí ľudia si myslia, že to je celkom normálne, no nemali vždy prístup e, k týmto výrobkom a službám. Na túto legislatívu sme, sme na ňu teda veľmi dlho čakali. A ja som naozaj hrdý na tento výsledok. Boli to veľmi tvrdé rokovania, trvalo to dlho, ale ja som veľmi hrdý na tento výsledok a čo sa konkrétne tá udeje. Čiže mm, viete, tá e, naša správa sa bude týkať e, vybavenia v autobusoch, v električkách, e, v metre, takže e, parlament pojal E, mikrospoločnosti a tí, ktorí sa spoliehajú na členské krajiny. Hovorili sme o funkčnosti, hovorili sme o technických štandardoch, že spoločnosti by mali byť schopné vypracovať svoju vlastnú technickú špecifikáciu. Nebudeme hovoriť, ako to majú urobiť. Je všetko perfektné, zďaleka nie. Každé rokovanie si vyžaduje kompromisy a ja si plne uvedomujem, že tam neboli zapojené budovy. My sme si, mnohí si možno mysleli, že bolo treba viac. Ale ja viem, aby sme dosiahli dobré veci, budeme musieť robiť kompromisy. Nechcem e, stratiť zo zreteľa e, pokrok, ktorý sme dosiahli, tak ja sa teším na e, to, ako bude reagovať komisia. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ďakujeme pekne. A teraz za výbor EMPL má slovo pán Koša. Sem viedla veľmi dlhá cesta. Ja som bol prvý poslanec, ktorý má e, istú formu postihnutia. Začali sme e, po roku 2010. To bolo poprvýkrát, keď sa objavil plán o riešenie problematiky postihnutých. Chceli sme, aby e, sme dokázali skoncipovať balík, ktorý by bol na mieru šitý e, ľuďom s postihnutím. Ide o to, aby sme na Európskej únii mali príslušné opatrenia. Žiaľ, že v tomto cykle sa všetko nepodarilo komisia predsa len dala tento návrh na stôl. No, treba povedať, že vznikol text, ktorý je naprosto vyvážený, čiže z hľadiska sociálneho, či z hľadiska hospodárskeho. A v určitých oblastiach by bolo bývalo dobre, keby sme boli uskutočnili väčšie kroky. A takisto by bolo možné e, dospieť skôr k formulovaniu tejto legislatívy, ale ja sa chcem v tejto súvislosti poďakovať e, v mene všetkých ľudí s postihnutím a e, bolo by dobre, keby sme zotrvali aj ďalej na tejto ceste. No možno, čo sa ešte dnes E, nepodarilo, tak iste sa to podarí v budúcnosti, takže pracujme na tom aj ďalej. Ale naozaj za výdrž sa chcem poďakovať e, spravodajcovi a s veľkým presvedčeným srdcom budem hlasovať v prospech. Ďakujem.